Dear colleagues, Vážení kolegovia, už je 9 hodín 10 minút. Je najvyšší čas, aby sme začali spoločné zasadnutie INTA DV a NV, aby sme si e, vymenili názory s komisiou ohľadom e, akčného plánu e, pri presadzovaní práva v oblasti ťažby dreva E, teraz by sme si vypočuli úvodné vystúpenie kolegu podpredsedu výboru DV Enrique Guerrero Samona. Nech sa páči. Pekné dobré ráno všetkým, pekný deň. Máme krásny slnečný deň v Bruseli. No, zdá sa, že e, skôr sme, ako keby sme byli v Taliansku alebo mm, v Španielsku, takže je to veľká obeď, že sme tu nutení byť o 9, ale e, myslím si, že e, téma si to zaslúži. Robíme to pre ochranu životného prostredia. Hovoríme o právach ľudí, ktorí e, žijú určitý život, ktorých život je napojený alebo spojený e, s ťažbou a využitím dreva. Predsednička výboru e, pre rozvoj pani e, Linda McAvoy sa ospravedlňuje. Je Britka, takže zrejme ani nemusím vám podrobne vysvetľovať, prečo nemôže byť tu dnes prítomná. Avšak v každom prípade by som vám chcel poďakovať za slovo, za možnosť viedriť sa k tejto dôležitej problematike. Už počas určitého času e, medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie sa snaží prostredníctvom akčného plánu e, pre e, boj proti nelegálnemu vyťaženiu drevu, zákaz jeho predaja. Existuje špeciálny špeciálna anglická skratka FLECT. Mm, takže vďaka tomuto a špeciálnemu nariadeniu EU eh, e v oblasti ťažby dreva aj my konáme. Toto nariadenie nadobudlo mm, účinnosť v marci 2013. Takže medzinárodné úsilie snaha EÚ umožnili eh, bojovať proti eh, E, nelegálnej ťažbe a obchodovaniu e, s drevom. Ale e, je samozrejme, že to plne neodstranilo tento jav a v určitých obdobiach situácia sa dokonca zhoršovala. To ovplyvňuje životné prostredie, mení životný štýl osôb, ktoré žijú v blízkosti lesov. Ja tu zastupujem eh, výbor pre rozvoj a mm, my sme venovali osobitnú pozornosť eh, dobrovoľným eh, asociačným a partnerským dohodám medzi krajinami ťažecimi dreva v Ázii, Afriky, Latinskej Amerike a Európskej únii. E, tieto dohody obsahujú mm, určité pozitívne stimuly e, s tým, aby sa dalo lepšie bojovať proti mm, korupcii, e, oslabeniu právneho štátu. V niektorých prípadoch máme dočinenie s, s krajinami, kde štát zlíhal a tam dochádza k nelegálnej ťažbe dreva. Príslušné dohody už boli podpísané, mm, prípadne aj budúce dohody by mohli mať e, mm, pozitívny vplyv na reformovanie týchto štátov. Avšak v niektorých prípadoch nedochádza k e, náležitému plneniu týchto dohôd, a to z viacerých dôvodov. Občas chýba politická e, vôľa niekedy mm, príslušné krajiny nedokážu absorbovať pomoc ani naplniť e, cieľové ukazovatele a zámery, ktoré sú zakotvené do takýchto dohôd, avšak niektoré krajiny, ako Indonézie, mm, urobili značný pokrok v boji proti nezakonnej ťažbe dreva. Prednedávnom Európsky dvor auditorov zverejnil správu ktorá poukazuje na existujúce nedostatky, chyby pri realizácii týchto dohôd a využívaní pomoci Európskej únie. Európsky dvor auditorov vyzýva komisiu, aby pripravila lepší pracovný program s jednoznačnými stredno- a dlhodobými cieľmi a požiadala komisiu, aby pripravila na tento účel aj osobitný rozpočet. Výbor pre rozvoj súhlasí s tým, že treba získať dodatočné finančné zdroje a zabezpečiť ich náležité využívania pri naplňaní e, našich cieľov. Cieľov, ktoré sme si e, vytýčili na spoločnej schôdzi, máme dohromady tri výbory. Myslím si, že e, tým sa naskytla skvelá príležitosť vymeniť si názory ohľadom e, rozptýlenia e, alebo riešenia výhrad Európskeho dvoru e, auditorov porozprávať sa o tom, ako hodnotíme akčný plán FLECT. Poskytuje to nám možnosť prediskutovať aj prehodnotenie nariadenia o ťažbe dreva, o ktorej sa teraz hovorí. Existujú e, tu viaceré dôležité faktory, e, vrátanie e, otázky politickej stability v príslušných krajín, potreba ochrany životného prostredia, to je ďalší faktor a veľmi nám záleží na tom, aby ľudia, ktorí žijú v tomto prostredí, mohli v tom nerušene pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz slovo má predseda výboru INTE aby sme si vypočuli názor aj ďalšieho výboru, ktorý má na e, e, starosti túto dôležitú záležitosť. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Samozrejme, stratégia e, obchodovania založeného na hodnote ovplyvňuje aj záležitosť ťažby dreva a dlhodobo držateľného e, lesného hospodárenia a preto nám veľmi záleží na tom, aby sme zlepšovali e, tú situáciu, ktorú práve popísal Enrique. E, po tom, ako uplynulo viac rokov od nadobudnutia účinnosti akčného plánu a FLECT neexistuje žiadny systém licencovania. Teraz e, sa pripravuje mm, prvý takýto e, mechanizmus e, v Indonézii. A to by mohlo byť prvým krokom tým správnym smerom. Domnievam sa však, že treba si všimnúť celú, celý reťazec tvorby hodnoty E, v, globálnom, e, e, v globálnej perspektíve. V opačnom prípade nie, dosahneme zlepšenie vzťahu. Včera sme dokončili legislatívu ohľadom minerálov z konfliktných oblastí, čiže aj tam sme sa snažili pojeť celý hnotový reťazec. Domnievame sa, že je to ten správny prístup a to sa musíme snažiť eh, vylepšiť eh, v celej legislatíve komplexne. Ďakujem eh, veľmi pekne. A teraz si vypočujeme prezentáciu. Odovzdávam slovo pani Lorenzo z generálneho riaditeľstva DEVKO. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, aby ste zobrazili prezentáciu. Nevidíme to na obrazovke. Okay, good morning. Um, thank you very much for having... Ďakujem eh, veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na spoločnú schôdzu. Myslím si, že je to veľmi vhodné a je to skvelá príležitosť na to, aby sme e, urobili diskusiu a zodpovedali prípadné e, otázky ohľadom akčného plánu. Niekoľko e, presvitok úvodom, aby sme vám prepomenuli, čo to je ten akčný plán. Týka sa to aj hodnotenia. Takže, ako zrejme dobre viete, akčný plán FLECT bol schválený v roku 2003 pre boj s nezakonnou ťažbou a obchodovaním s drevom to inicjowali eh, výbory mm, DEVKO, eh, eh, NV a na tom sa podielali členské štáty a partnerské krajiny. Tento akčný plán má dvojitý cieľ oblasť správy, ide o obchodnú dohodu, ale aj o záležitosť správy a v tom e, spočíva jeho sila, ale aj mnohé komplikácie, pretože má dvojaký cieľ. Aby som to zostručnila, ide o veľmi inovačný nástroj, nejde o tradičný e, rozvojový program, je to e, súbor politických a regulačných opatrení a dotýka sa to siedmých akčných oblastí a síce práve veci verejných, e, participáciu súkromného sektora, investície, financovanie, ako aj legislatívu Európskej únie. E, hlavné zložky a výsledky akčného plánu ako sa práve povedalo, e, predstavujú e, dobrovoľné partnerské dohody VPA e, schválené v roku 2005 aj príslušné nariadenie, čo umožnilo komisii vyjednať bilaterálne obchodné dohody s krajinami, ktoré ťažia drevo. Tieto dobrovoľné partnerské dohody boli doteraz základom akčného plánu a to umožňuje e, partnerským krajinám vyvážať drevo do Európskej únie, zatiaľ čo Európska únie súhlasila e, e, automaticky povolovať prístup na európsky trh legálnym výrobkom z dreva. To umožňuje vylepšiť správu veci verejných v partnerských krajinách, zvýšiť transparentnosť nariadenie E, pre boj e, s nelegálnou ťažbou dreva je ďalším pilierom FLECT. E, to je vec, ktorú presadzovali naši kolegovia z výboru pre životné prostredie. A teraz, pokiaľ ide o vyhodnotenie akčného plánu FLEX sa robí po, po uplynutí 11 rokov realizácie. Neexistuje žiadna právna povinnosť to urobiť, ale e, vzhľadom na to, že sa menia e, súvislosti, považujeme za dôležité, za potrebné e, vyhodnotiť výsledky. Hodnotíme všetky sedem akčné oblasti. Úzko to súvisí s kontrolnou činnosťou dvoru auditorov a koordinujeme to s viacerými hodnoteniami e, naredenia EÚ v oblasti ťažby dreva. Výsledky tohto hodnotenia sa objavili prednedávno, prípadne sa pripravujú a hodnotiaca správa sa zverejnila v máji. My sa ešte vrátime k pracovnému dokumentu e, e, našich spolupracovníkov, ktorý by sa mal čoskoro zverejniť E, toto e, hodnotenie mm, bolo e, určitým spôsobom obmedzené nedostatkom údajov, či už o obchode, ale aj v oblasti správy v otázke metodológie a výsledkov treba povedať, že hodnotenie bolo nezávislé v súlade s balíčkom presadzujúcim lepšiu reguláciu. Hodnotenie e, sa robilo pod e, vedením riadiaceho výboru, v ktorom boli zastúpení, zastúpení nielen predstaviteľe komisie, ale aj členských štátov. Predtým, ako budem hovoriť o e, výhodách a nedostatkoch, na ktoré poukazuje toto hodnotenie, dovolím si povedať, že určitým spôsobom to bolo veľmi zložitá vec, pretože prvá vec, ktorá odznie v súvislosti s FLECT, akčným plánom FLEK, To je to, čo sme e, e, práve e, sme si práve vypočuli, že po uplynutí 13 rokov stále nemáme systém licencovania. A chcel by som, chcel by som prepačte, povedať posluchačom dnes nasledovné. Flekt je veľmi zložitý nástroj. A aby som to stručne ocharakterizovala, E, e, poviem len toľko, že to, čo sa dá merať, teda počet e, licencií, to je to najjednoduchšie. To sa žiaľ nepodarilo dosiahnuť, ale naopak máme viaceré skutočné výsledky, najmä v oblasti správy eh, lesného hospodárstva v partnerských krajinách a to sa bohužiaľ nedá eh, eh, kvantitatívne merať. Takže existujú určité pozitívne výsledky, ale nevieme to kvantifikovať. Pokiaľ ide o správu konzultantov, samotné hodnotenie, tam sa pojednáva o hlavných e, silných stránkach e, akčného plánu FLECT. E, a už som hovoril, že ide o inovačný nástroj, ktorý zostáva veľmi dôležitý a mm, teší sa podpore súkromného sektora občianskej spoločnosti, čiže všetkých zainteresovaných e, v tomto procese. E, tento nástroj sa používal e, nákladovo efektívne. Pri najmenšom je tu dobrý pomer medzi nákladmi a prínosmi. A e, tu jasne vidíme pridanú hodnotu Európskej únie, jednak e, pri využívaní trhovej síly, ale aj politických pakových efektov, e, ktoré umožňujú nám meniť prístup k správe vecí verejných. A bolo veľmi príjemné koordinovať našu činnosť spolu s členskými štátmi pokiaľ ide o úspechy, v súčasnosti e, pracujeme s 15 krajinami. Máme 6 e, e, dobrovoľných partnerských dohôd, ktoré už sú podpísané. O 9 sa rokuje. Pripravujú sa licenčný proces. A totiž samotná existencia flektu teraz závisí od toho, čo sa deje v Indonézii. To je najväčší, najlepší úspešný príklad a očakávame, že do konca e, tohto roku sa tam zavedie systém licenzovania ťažby dreva. E, v oblasti e, naredenia Európskej únie tiež sú určité úspechy, o tom bude hovoriť kolega. Jednak e, pokiaľ ide o prístup k verejnému obstarávaniu e, e, dreva, to jednoznačne ovplyvnilo trh a čo je veľmi dôležité v medzinárodnom meritku, to spôsobilo to, že existujú ďalšie snahy v krajinách spotrebiteľov, napríklad v Japonsku, v Austrálii sa rozbehli opatrenia, proti nezákonnej ťažbe dreva. E, taktiež e, sa pokračuje v bilaterálnych dialogoch, a čo je veľmi dôležité e, aj v Číne. A očakávame, že sa bude nadalej vyvieť politika verejného obstarávania v jednotlivých krajinách a to bude vplyvňovať vnútorný trh, teda vo väčšine vnútorných trhov hlavné e, nedostatky e, podľa e, hodnotiteľov. a o tom sa stručne už povedalo, súvisia s neúčinným plánovaním a koordináciou. Súvisí to s činnosťou komisie, ale aj členských štátov. E, dobrovoľné e, partnerské dohody e, predstavujú veľmi zložité nástroje, sú veľmi náročné na zdroje a sú tu viaceré zložité záväzky zo strany partnerských krín, pretože si uvedomujú, že táto legislatíva má ďaleko siahle dopady na správu vecí verejných Existujú aj určité akčné oblasti, sedem akčných e, oblastí, e, ktorým e, sme sa nevenovali dostatočne vrátane otázky investícií, financovania a boja proti stretu záujmom taktiež dochádza k tomu, že počas uplynulého desaťročia sa výrazne zmenili podmienky ehm, ehm, ehm, a teraz hlavnou hypnosilou deforestácie e, sa stala e, záležitosť e, konvergencie a veľmi dôležitú úlohu zohráva globálny trh. Pokiaľ ide o odporúčania, hodnotenie konzultantov hovorí o nastavení lepšom z geografického a tematického pohľadu, aby sa zvýšila efektivita. Treba sa venovať e, hlavným príčinám deforestácie, čo je prepojené so širšou diskusiou o tom, ako by mali vyzerať príslušné politiky a teda ide o spoluprácu s iniciatívami pre boj proti klimatickým zmenám. Pracovný e, dokument e, komisie, ktorý e, sme ešte nezverejnili, koncom júna by sa tak malo stať, sa nezaoberá vôbec do budúcnosti. Je to hodnotením minulosti. My sme sa snažili v ňom z, e, e, z, robiť zhrnutie, nie vypracovávať nejaké nové politiky predtým, než by došlo k e, nejakým vnútorným úvahám. Takže hlavným posolstvom tohto dokumentu by bolo, že FLECT je vhodný pre svoj účel, prináša pozitívne vplyvy a budeme sa zaoberať eh, jeho neefektívnymi stránkami a nekonzistentnými oblastiami v ďalšom hodnotení. No a eh, teda tento pracovný dokument bude vydaný koncom júna. Eh, očakávame závery rady ešte počas holandského predsedníctva. To je možno začiatok procesu ktorý povedie aj k uzneseniu parlamentu. Začneme širšie konzultácie, ktoré by zvažovali jednotlivé alternatívy eh, boja proti eh, rôznym príčinám deforestácie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz si vypočujeme pána Aleho z DG Environment, ktorý eh, bude hovoriť o rôznych eh, aspektoch akčného plánu FLECT. Dobré ráno, vážení členovia parlamentu. Som ráda, že mám túto príležitosť dnes ráno vám eh, odprezentovať túto tému po tom, čo sa vyjadrila moja kolegyňa. Um, treba povedať, že je to naozaj veľmi komplexná téma, v ktorej pracujeme a uh, ten uh, prechod, uh, ktorým to teraz uh, všetko prechádza, je veľmi, veľmi obsiahlý. Aj politická situácia je veľmi komplexná. Um, Indonézia napríklad je federálny uh, štát. Uh, kde je veľmi rozmanitá situácia. A e, robíme tam síce veľký pokrok, ale nebolo to jednoduché. Keby som sa vám prihopral pred šiestimi mesiacmi, povedal by som, že všetko je prerušené, pretože ministerstvo obchodu e, zaviedlo obrovskú výnimku pre e, nabytkarský priemysel, pre výrobky z dreva. To sa teraz už zmenilo medzi časom a teda bolo možné e, e, na základe toho urobiť, e, urobiť aj povolenie na našej strane pre produkty z dreva z Indonézie. Takže dúfam, že tam už nebudú žiadne námietky, že to začne všetko platiť v polovici augusta. A trojmesačný proces pre členské e, štáty e, sa tým pádom bude môcť e, začať, aby prispôsobili svoje administratívne štruktúry. Ak to všetko pôjde dobre, ku koncu roka budeme mať prvé licencie pre drevo z Indonézie, ktoré bude prichádzať do EÚ. To je veľmi významný bod a bude to odrážať prácu, ktorú sme odviedli a e, bude to aj odmenou pre Indonéziu za jej ťažkú prácu, ktorú tam odviedli. Určite im e, dáme určité, určite tam budú z toho vyplývať určité prínosy pre nich a ostatné krajiny, ktoré sa zamýšľajú nad tým, či sa majú vydať touto cestou, určite budú e, na základe toho motivovanejšie. Takže veríme, že Indonézia bude katalizátorom pre ďalší postup. Keď sa pozrieme na nariadenie o dreve, Chcel by som e, spomenúť tri e, veci. E, chcel by som spomenúť tri hlavné povinnosti tohto nariadenia. Chcem sa zabrať revíziou aj otázkou implementácie. Takže o čom je toto nariadenie? Eh, vyžaduje eh, eh, systém starostlivosti všetkých operátorov, ktorí zabezpečujú, že všetky produkty, ktoré umiestňujú na trh v členských štátoch, pochádzajú z legitímnych zdrojov. Nie je tam kontrol na vstupe do krajín, je to povinnosť uložená operátorom, povinnosť, ktorú majú členské štáty kontrolovať. Potom e, je tam zákaz e, uvádzania na trh e, nelegálne drevo z nelegálnej ťažby a člen, príslušné orgány v členských štátoch zodpovedné za kontrolu tejto požiadavky sú povinné prijať príslušné kroky. Vystopovateľnosť je ďalším prvkom. Obchodníci musia mať dokument podkladajúci vystopovateľnosť a tu dochádza k omeškaniam. Vyžaduje si to od členských štátov nové spôsoby e, e, správy, nové spôsoby práce. V každom členskom štáte e, si to vyžaduje vymenovanie príslušnej autority, stanovenie sankcií a ich uplatňovanie. Vyžaduje si to vytvorenie systému kontroly operátorov, nie 100% kontroly, ale vychádzajúcej z rizík ako som už predtým povedal, nie je to systém kontroly eh, pri vstupe, teda eh, na colniciach. A komisia, Európska komisia chce podporovať eh, spoluprácu a efektívne uplatňovanie strany členských štátov. E, pokiaľ ide o revíziu EUTR, ktorú sme e, predstavili prednedávnom na základe správ členských štátov a vstupov z verejných konzultácií a priamých kontaktov e, so viacerými zainteresovanými, Eh, hlavné prvky eh, našej správy hovoria, že ešte stále eh, sme presvedčení, že toto nariadenie má potenciál mať veľmi silný vplyv na boj proti nelegálnej ťažbe. Toto je ešte stále pozícia, ktorú uznávajú zainteresované strany, hovoria, že to má naozaj významný vplyv na medzinárodný boj proti e, e, deforestácii, ale uznávame, že členské štáty aj súkromný sektor musia ešte vyvinúť veľké úsilie, aby sa e, naplnil plný potenciál nariadenia. sú dôkazy, že v mnohých členských štátoch príslušné orgány nealokovali dostatok zdrojov do vymáhania členských štátoch EÚ, v e e, niektorých sú, sú kontroly teda verejného, e, verejných financií, verejných výdavkov a vtedy je ťažké začať splňať aj nové povinnosti a je ťažké teda alokovať do takýchto nových oblastí zdroje. Napriek tomu by sme radi videli v tejto oblasti pokrok. Operátori EÚ, e, e, už sa k ním dostáva posolstvo, že musia zabezpečiť legálnosť e, svojich e, dodávok, svojich produktov. Napriek tomu sú tu potrebné, je tu potrebné dodatočné úsilie zo strany príslušných orgánov aj operátorov, aby sa zabezpečila plná implementácia. Úloha komisie je, tou je podporovať kooperáciu a zabezpečovať efektívne uplatňovanie v členských štátoch. E, prebiehajú komunikačné kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti aj operátorov. Jedna z pozitívnych vecí, ktorú sme si všimli, je, že tu máme echo z iných častí sveta. Austrália už napríklad sa rozhodla zaviesť podobné, podobnú legislatívu. Švajčiarsko sa tým zaoberá. Niektoré z vynerajúcich sa hospodárstiev začínajú to zvažovať. Ehm, ministerstvo v Japonsku Eh, napríklad eh, sa pre, na G7 prejednávala táto téma a eh, ostatné krajiny G7 boli vyzované sa tým zaoberať. A čo by nariadenie malo prijať, teda viesť, malo by viesť k vytvoreniu systému licencovania. Ako náhle Indonézia toto zavedie, importéry EÚ nebudú e, potrebovať e, uplatňovať e, naredenie pre, ťaž, pre drevo pochádzajúce z Indonézie, pretože produkty z Indonézie budú takto licencované. Ale jedna z vecí, ktoré vyvstali počas revízie, to je, či v nariadení máme e, adekvátny rozsah e, pôsobnosti pre všetky produkty. Ukazuje sa, že sú tam určité nedôslednosti, napríklad sú tam stoly zahrnuté, ale nie stoličky. A tam komisia jasne sa potrebuje zabrať, zabrať otázkou konzistentnosti a rozšíriť e, rozsah pôsobnosti pokiaľ ide o jednotlivé produkty. Práca, e, ktorú vyvíjame s členskými štátmi alebo e, za posledné tri roky, expertné skupiny pre nariadenie o dreve, e, vyzývajú členské štáty, aby sa navzájom od seba učili, aby kooperovali, vyvíjali E, posúvali, po, posúvali si svoje e, usmernenie, odporúčania, takže to je tá e, meká stránka nášho prístupu a tou tvrdšou je implementácia, vymáhanie. Keď sa pozrieme na rok 2014, v tom čase ešte stále 18 členských štátov muselo vyvinúť pokrok v oblasti uplatňovania v júni minulého roku to boli už len 4 členské štáty, ktoré, ktorým ostávalo vymenovať príslušné orgány. My sme naďalej v dialógu s týmito krajinami a e, začíname e, trošku viac tlaku na nich e, vyvíjať. So štyrmi členskými štátmi začíname postup pre porušenie a e, to vedie k sľubom zo strany týchto krajín, napríklad Španielsko, kde sa rozhodli, že tam nebude jeden je kompetentný orgán, ale každý e, e, v, v rozličnom regióne, čo nám komplikuje trošku život, ale súvisí to s ich zodpovednosťami vo vládnom systéme, takže čakáme a oni nám slúbili, že čoskoro nám vymenujú príslušné orgány v každom z ich regiónov ešte do konca tohto mesiaca. Takže vo všeobecnosti e, sme e, pozitívne nastavení, e, akceptujeme, že toho treba urobiť oveľa viac. Ako som povedal, od podporovania spolupráce a iných druhov podpory prechádzame k viac tlaku na členské štáty, ktoré trošku viac zaostávajú. Spolupracujeme s občianskou spoločnosťou a Eh, sme presvedčení v budúcich rokoch, tu zaznamenáme oveľa väčší pokrok. Vo veľkom počte členských štátov, ktoré vytvorili dobré systémy kontroly. Eh, jeden z indikátorov, možno negatívny indikátor, je, že eh, počet operátorov, ktorí nerešpektujú požiadavky, už sa dostali na súdy alebo dostávajú pokuty v našom dialogu s e, Čínou e, sme e, vlastne spomenuli práve toto, aby to zobrali na vedomie nepomáhajú svojim ekonomickým partnerom eh, v eh, EÚ, eh, pokiaľ sa určité veci nezabezpečia. Takže veci sa naozaj hýbu dopredu. Nechcem vytvárať dojem, že je to dokonalá situácia, treba toho urobiť veľa, ale zasadzujeme sa a veci sa hýbu dopredu. Ďakujem pekne komisii za tieto vysvetlenia. Teraz začneme s diskusiou. Pán Žado. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som mal to šťastie, že som bol spravodajcom o výbore INTA pri viacerých e, dobrovoľných e, e, dohodách o partnerstve FLECT. Absolvovali sme diskusiu dosť podrobnú, a ktorá sa dosť intenzívne zaoberala. Myslím, že to bolo v roku 2014, ešte tesne pred koncom predchádzajúceho volebného obdobia, týkala sa delegovaných aktov o Indonézii. Je to diskusia nepochybne veľmi dôležitá, aj keď napätá, pretože pred niekoľkými rokmi ešte všetky hodnotenia eh, ukazovali, že veľká časť eh, vývozov eh, vlastných produktov z Indonézie bola nezákonná a že štruktúry nefungovali. Isté, že nepochybne eh, indonéska vláda vykonala obrovské úsilie jednak aby zlepšila eh, povesť svojej krajiny, ale tiež eh, prejavila jasnú ochotu ozdraviť sektor lesného hospodárstva. Tým e, sa vraciame k samotnej filozofii e, a aj významu. Ako viete, e, my sme od samého počiatku podporovali tento mechanizmus, pretože je to jednoznačne mechanizmus zvýšiť spravodlivosť tohto obchodu. Taktiež je to užitočný nástroj, a to už povedala napokon aj samotná komisia, nástroj ochrany lesov, aj keď veľká časť deforestácie spočíva v premene lesov na poľnohospodárskú pôdu, ale predsa len tu ide aj o dôležitý prvok demokratizácie spoločnosti. Tam, kde procesy um, akčných plánov FLECT sa uplatňujú v praxi. Demokracia, s tým súvisia voľby, taktiež princípy právneho štátu, ale súvisí s tým aj zapojenie rôznych aktérov do spoločnosti, najmä mimovládnych spoločností, mimovládnych organizácií v rôznych e, fázach e, výroby, najmä ťažby dreva, e, ktorá úzko súvisí so čerpaním prírodných zdrojov, taktiež s tým úzko súvisí veľmi často korupcia. A v tomto smere bolo veľmi dôležité E, na to poukázať vo, veľkých, e, vo veľkom počte krajín, e, kde sú uzavreté už tieto partnerské dohody mimo vládky, boli často veľmi spokojné s týmito procesmi a že sa začali pravidla plniť v praxi. Vidíme, kde sú súčasnosti a ťažkosti. FLECT už existuje relatívne dlho. Nie je to teda nedávny úkaz a pritom vidíme, že zatiaľ sa ešte v plnej mere neprejavuje v praxi. Teda vzniká tu tak trochu dojem, že výsledky e, očakávame, ale predsa len je tu riziko, e, že sa tieto výsledky možno dostavia príliš rýchlo. E, naša spoločná povinnosť pritom je, keďže tie Prvé licencie zrejme neboli úplne jednoznačne jasné z hľadiska ich e, legálnosti, z hľadiska legálnosti dreva, ktoré sa dostáva na európske trhy. E, neznamená to, že sa musí spochybniť celý tento nástroj. Naša politická skupina teda jednoznačne podporuje vývoj. Videli sme pokroku, ktorému došlo v Indonézii, ale musíme dbať o to, aby tieto prvé licencie neboli spojené s ilegálnou ťažbou, s e, deforestáciou e, a práve e, tu nastupuje úloha kontroly mechanizmov, nezávislých mechanizmov monitorovania, taktiež mechanizmov transparentnosti. Poznáme všetky prekážky, ktoré tu pretrvávajú v tomto sektore lesného hospodárstva, konkrétne v Indonézii najmä. A preto naďalej platí toto želanie, že by mm, sa malo dodržiavať partnerstvo medzi jednotými výbormi Európskeho parlamentu, ale aj medzi komisiou. A musíme mať dostatočné záruky, že tie prvé licencie, ktoré budú udelené, budú naozaj 100% e, a že sa tým e, získa konkrétny príklad aj ostatným e, krajinám, že sa tým nenaruší dynamika, ktorú sa snažíme budovať už u niekoľko rokov. Ďakujem pani Müller. Ďakujem, pán predseda. My vítame túto správu komisie, obzvlášť závery komisie, že zmena nariadenia EÚ o drevne je potrebná. Európske systémy e, e riadenia v oblasti e, lesníctva sú tradične už veľmi odlišné. Systémy kontroly v jednotlivých členských štátoch nie sú ľahko porovnateľné navzájom a preto sa dalo očakávať, že práve e, tá realizácia nebude všade e, rovnako rýchla. A otváranie tohto nariadenia z nášho pohľadu by, bolo, e, by prišlo príliš skoro. A spomenuli ste ale aj tie slabé miesta, tie určite musíme odstraňovať. A teda v rámci členských štátov treba tu posilniť úsilie, treba sa viac radiť, viac informácií posúvať aktérom na trhu a zároveň zabezpečiť aj, že e, sa nebudú vytvárať nadmerné byrokratické prekážky. E, vedeli by sme si aj predstaviť, e, že by sme mali že veci bližšie konkretizovať, ale pokiaľ ide o jednotlivé regióny, z ktorých sa importujú výrobky. Mm, tam by sme mali zabezpečiť rovnaké hracie e, pole medzi nimi a našimi e, vlastnými ehm, dodávateľmi. Naše e, kapacity využívame iba na 60 takže sú tu enormné zdroje aj na našej strane. Čo by som si vedela predstaviť, o čom treba uvažovať, je e, zvažovať, či aj produkty ako kork, ktoré momentálne nie sú regulované a sú importované do veľkej miery, e, by sme nemali zahrnúť do tejto úpravy. To by bol pre mňa osobne dôležitý prístup a inak verím, že budeme postupovať e, ďalej e, v tomto boji proti nelegálnemu e, drevu a nelegálnej ťažbe dreva. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, Mr. Fielner. Ďakujem pekne, pán Fielner. Ďakujem pekne. Eh, europoslanci sú trošku ako zlaté eh, eh, rybky, zabúdajú ehm, to, čo robili v minulosti. Ale spomínam si, že som veľmi ťažko pracovala ako tieňový spravodajca na práve tejto téme, na riadenia o ťažbe dreva, ale bolo to už pred pár rokmi. Takže ospravedlňujem sa, ak som zabudol na nejaké detaily technickej povahy, ale myslím si, že je veľmi dobré, že teraz máme túto, e, tento prehľad e, uplatňovania tohto nariadenia. Mám jednu otázku vzťahujúcu sa na tú širšiu otázku, e, ale prvá konkrétnejšia je, vieme, že toto nariadenie jeho súčasťou je aj prvok pokút, vtedy sme o tom veľmi diskutovali svojho času, ale sú tam zahrnuté aj E, tieto sankcie. A chcel by som teda vedieť, či už nejaké e, sankcie boli naozaj uplatnené, či niekto e, mal povinnosť zaplatiť pokutu. už e, teda e, bol nejaký operátor označený, e, že nesplňa nariadenie a dostal pokutu, ak odpoveď je nie, tak sú dva pohľady na to. Niektorí kolegovia môžu povedať, že máme tu jasný dostatok implementácie a členské štáty musia pra- svoju prácu odvádzať lepšie pretože preto nemáme žiadne sankcie. Ale môže to byť aj ďalší aspekt a to, e, mali by sme ho aspoň zvážiť, vo vzťahu e, s revíziou, e, či by nebolo dobre rozšíriť e, rozsah pôsobnosti. Takže mohla by možno, možno, že sa dobre naplňa toto nariadenie. treba e, zabezpečiť e, pôvod e, dreva, krajinu pôvodu, z akých druhov stromov to pochádza. Knihy napríklad to nepokrýva, pokrýva to ale papier. Fínsko toho veľa dováža z Ruska napríklad. Tak neviem si predstaviť, či máte dve produkčné linky pre fínske drevo a e, ruské alebo celulózu z Ruska, z Fínska. Takže myslím, že je ťažké tu rozlišovať. Alebo napríklad e, stoly. E, často nemáte stoly z masívu, ale e, z čoho, e, z akého materiálu pochádzajú e, stoly, ktoré sú z nejakých e, kompozitných materiálov. Tak to je, myslím, ťažké vystopovať. IKEA napríklad, ako postupuje pravdepodobne tá je v najlepšej situácii, lebo patrí k tým e, najväčším hráčom v tejto oblasti, ale chcem e, sa spýtať, či tí menší e, môžu presne povedať, z čoho pochádzajú teda materiály, z ktorých oni vyrábajú svoje stoly. No a napríklad e, plasty z celulózy, takéto nové materiály, tam e, pravdepodobne tiež bude ešte e, väčšia e, rozmanitosť, pokiaľ ide o pôvod e, materiálov, z ktorých sa to vyrába. No a vo švedčine Máme jedno e, slovo, pravdepodobne slama, e, ktoré sa dá tiež e, spracovávať. Alebo teda e, menšie kusy dreva, vetvičky, z ktorých sa dajú vyrobiť určité produkty. Takže tu by ma naozaj zaujímalo, ako to vníma komisia Môže byť, že jeden e, z problémov implementácie je, že toto sa naozaj veľmi ťažko implementuje a nie je to len otázka finančných e, prostriedkov. Thank you very much, Ms. E, Autala. Thank you very much, Chair. Um, there are many uh, uh trans... Pani Hautala, ďakujem pekne. Je tu mnoho iniciatív transparentnosti a priamej zodpovednosti v oblasti neobnoviteľných prírodných zdrojov E, ktoré súvisia s ťažbou, ako napríklad EITI, e e, teda iniciatíva na zvýšenie transparentnosti v ťažobnom ktoré myslím, že je naliehavo potrebné angažovať sa v oblasti obnoviteľných prírodných zdrojov, tak aby aj sa s nimi narábala udržateľným spôsobom a transparentným spôsobom. A preto si myslím, že tento proces vyhodnocovania tejto legislatívy je veľmi dôležitý, pretože by sme tým mohli vytvoriť e, niečo o mnoho v praxi um, účinnejšie, vychádzajúc e, aj z doterajších výsledkov flektu aj ostatných dohôd, aj nariadenia o ťažbe dreva. Ak som to správne pochopila, očakáva sa akčný plán o deforestácii a znehodocovania lesov a myslím, že by sme to mohli posunúť aj na vyššiu úroveň, o niečo ďalej. Chcela by som položiť niekoľko otázok, ak dovolíte. Chystá sa komisia um, pracovať uh, v takých skupinách. Uh, dopočula som sa totiž, že sú tu nedostatky, ktoré sa musia odstrániť. Znamená to však, že komisia bude musieť uh, pracovať aj konzistentnejšie a domnívam sa, že plnenie e, udržateľných cieľov rozvoja, teda agenda do roka 2030, zavezuje komisiu konať práve takto. A to isté platí aj pre Európsky parlament. Aj my musíme vnímať túto vec e, v širšom kontexte. Ďalej druhá otázka. Dopočuli sme sa, e, že v rámci hodnotenia legislatívy Európskej únie o lesných produktoch, že by sa mohol rozšíriť zoznam výrobkov údajne v rozsahu pôsobnosti, to by mohlo byť dosť e, významným záverom. Dozvedeli sme sa totiž, že zmena využitia lesných e, území je hlavnou hnacou silou nelegálnej deforestácie, taktiež znižovania kvality lesných zdrojov. Teda chcem sa opýtať, či sa môže tento rozsah rozšíriť. A ďalej tretia otázka. Dopočuli sme sa, že súkromný sektor nie je dostatočne zapojený eh, do akčného plánu FLECT. Je nejaká možnosť, že by sme mohli vytvoriť také nástroje, ktoré by zvýšili možnosť spolupráce, či už na dobrovoľnej alebo povinnej báze tak aby aj e, súkromné e, sektory niesli zodpovednosť za ich e, reťazec, výrobný reťazec a tiež, či by sme nemohli prehodnotiť aj nariadenie o konfliktných nerastoch a priblížiť ho aj tejto tematike, teda nepozrieť, nepozerať sa len na samotný proces ťažby, ale tiež na celý reťazec, tak ako tomu je aj v prípade konfliktných nerastov a ďalej. Chcem sa opýtať, či e, komisia v rámci prípravy tohto akčného plánu o deforestácii chce postupovať otvorene, transparentne, aby všetci aktéry sa mohli zúčastniť e, tohto procesu. Ja som totiž trochu sklamaná, že komisia opäť raz e, vypracovala pracovný dokument bez toho, aby sa obrátila na ostatné inštitúcie, na mimovládky, ktoré nemajú možnosť sa na tomto dokumente podielať, e, na rozdiel od e, napríklad e, procesu, keď sa vypracúva oznámenie parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz dáme priestor na odpovede Európskej komisie. Neviem, či pán Lorenco by chcel začať a potom neskôr pani Anlej. Ďakujem. Ja by som začal z pohľadu generálneho rediteľstva pre životné prostredie. E, Neskôr, e, čo sa týka vyjadrenia pána Žado, spravodajcov som s Indonéziou, plne súhlasíme e, s jeho obavami v tom, že toto je prvý príklad a musíme to nastaviť čo najsprávnejšie, aj keď bolo pokušenie postupovať o niečo rýchlejšie. Uvedomili sme si, že to nebude priateľné. Rozhodli sme sa veci prehodnotiť a e, zapracovať také zmeny, aby to zahrňalo všetky druhy nábytku v celom sektore. E, pred mesiacom sme absolvovali veľmi dôležité stretnutie s delegáciou 25 členov za Indonéziu. Boli tu zastupcovia troch ministerstiev občianskej spoločnosti. Všetci e, sa vyjadrili, že sa zavezujú k zodpovednému prístupu. Dochádza totiž v krajine k veľkej premene. Pokrýva to 100 ich eh, lesohospodárske činnosti, aj keď eh, nie všetko sa vyvažuje do Európskej únie, vedia, že tu ide o dôveryhodnosť, teda ak eh, sa niektorá mimovládka dozvie, že mm, niektoré dovozy nesplňajú celkom nové parametre, tak to rozhodne nebude vrhať dobré svetlo. Je teda snaha na oboch stranách nastaviť veci čo najsprávnejšie. Rozhodne v mene komisie môžem povedať, že efektívny systém mimovládok, a taktiež občianskej spoločnosti je dobrým meradlom a dobrým náznakom úspešnosti celého procesu monitorovania. Napríklad vo Veľkej Británii um, agentúry pre rozvoj veľmi výrazne podporujú tieto iniciatívy. Ďalej sa vyjadrím k otázkam, ktoré sa týkajú nariadenia uh, Európskej únie o hospodárstve. Áno, aj No, tu môžem potvrdiť, že sú e, na mieste sankcie. E, výšku týchto sankcií stanovujú členské štáty. Niektoré už boli a je uvalené. Systém teda funguje. Ako som už povedal, siahli sme e, inšpektorov, kontrolórov z rôznych krajín, napríklad okrem iného zo Slovenska. A chceme preukázať, že sme ochotní zakročiť, aj keď to postupuje pomaly. Dúfame, že si subjekty firmy uvedomia, že naozaj riziko sankcií je reálne. E, čo sa týka postupov v prípade porušenia členských štátov a tiež podrobnosti sankcií, e, na požiadanie vám tieto informácie môžeme poskytnúť. E, spomenuli ste, že je to veľmi ťažké plniť v praxi. Áno, je to pravda. Ja som vo svojej prezentácii uviedol, že chceme postupovať na báze spolupráce, konzultácií. Chceme podporovať výmenu osvedčených postupov. Zatiaľ uplynuli iba dva roky. Zatiaľ sa ukazujú pozitívne príklady vo väčšine krajiny, V niektorých sme museli zakročiť trošku ráznejšie. Toto napokon Európsky parlament od nás očakáva, že sa bude čo najúžšie spolupracovať. A napokon vidíme, že sme ochotní prijať aj rázne opatrenia. Čo sa týka konkrétnych druhov, to, aby sme zaistili proporčnosť. To v každom prípade platí, že ak pôsobíte na trhu, je eh, vo vašom záujme zajistiť, aby všetko drevo, ktoré spracovate, bolo legálne vyťažené, pretože ak začnete miešať zdroje, ak začnete produkovať výrobky, ktoré môžu byť problémové, pretože v tejto zmesi eh, eh, niektorý článok reťazci možno nie je celkom legálny, nie je vo vašom záujme teda takéto subjekty, e, ktoré majú e, rôzne zdroje, majú ešte väčšie e, stimuly zaistiť, aby ich zdroje všetky boli v čisté, tak povediať, sa teda legálne. Ďalej ste sa pýtali na koherentnosť. Keď som hovoril o koherentnosti, mal som na mysli koherentnosť hľadiska rozsahu pôsobnosti nariadenia a tiež toho, že komisia bude musieť veci revidovať. Neviem vám teraz presne povedať, aký bude výsledok tohto procesu. E, prebehnú konzultácie, vyhodnotenia, uvidíme, k akým zmenám došlo. Z tejto revízie však vyplynulo aj to, že niektoré veci bude potrebné prehodnotiť. Jednoznačne vidíme, že to súvisí aj s krokmi v oblasti deforestácie. Už sme e, spustili štúdiu, ktorá sa venuje otázkam deforestácie a tiež toho, aký prístup by bol najoptimálnejší Čakáme ešte stále na záverečnú správu. Na tieto správy si ešte budeme musieť istý čas počkať. V každom prípade bude to výsledkom rozsiahlej konzultácie s členskými štátmi, s rôznymi aktérmi. Rozhodne to neprebehne nejako v izolácii v slonovinovej veži v Berlemonte. Bude to otvorený proces. Je to záležitosť dosť zložitá. Viacerí poslanci sa vyjadrili v tom zmysle, že to, čo komisia zverejnila pred dvoma, troma rokmi v prvej správe, naznačuje, že došlo k pokroku v oblasti deforestácie. A teraz sa teda zameriam mnoho viac na trh s komoditami. Palmový olej je veľmi eh, horúcou témou, ale nie je to jediný produkt. Môžeme hovoriť o soji, o káve, o kakau, o rôznych iných výrobkoch. A na toto sa zameriame v našom aktuálne prebiehajúcom screeningu. Teda Áno, je zaujímavé vypočuť si aj možno súvislosť e, s konfliktnými nerastmi. Ja som to e, možno nepochopil správne. Ja som si myslel, e, že tieto nerasty teda konflikty nerasty sa inšpirovali práve lesným hospodárstvom. Nevedel som, e, že to funguje opačným smerom. E, v každom prípade nemusíme toto sporiť, e, kto bol prvý. Keď sa pozeráme na rôzne komodity, niektoré členské štáty vyvíjajú na nás dosť veľký tlak, aby sme prehodnotili rôzne komodity. Sú to však zložité procesy. Pozeráme sa napríklad na palmový olej, systém certifikácie, taktiež pridelovanie. Toto je jedna z možných alternatívu postupu. Ďakujem. Ja by som sa možno vyjadrila k ďalším otázkam, ktoré tu zazneli, aby som nadviazala na svojho kolegu. E, čo sa týka skupinového posudzovania, áno, udržateľné ciele rozvoja presne toto požadujú Podpredseda komisie Timmermans eh, má na starosti eh, monitorovanie plnenia týchto cieľov. V najbližších mesiacoch sa ukáže, aké možnosti takéhoto klastrového spracovania tu existujú. Ja som akčný plán FLECT pochopila zatiaľ tak, že musíme eh, mnoho užšie spolupracovať v rámci jednotlivých oddelení Úzko spolupracujeme s DG životné prostredie a DEVKO. Musíme zapracovať do tohto procesu aj rediteľstvo pre obchod, ale aj členské štáty. To je zrejme tá najvýraznejšia slabina tejto chvíli, ktorú musíme napraviť. Musíme teda užšie spolupracovať s členskými štátmi. Ďalej, pokiaľ ide o súkromný sektor, z hodnotenia eh, vyplynulo, že súkromný sektor nebol dostatočne zapojený. Eh, teda pokiaľ ide o samotný akčný plán, či už ide o partnerské krajiny eh, alebo krajiny výrobcov, existuje nástroj FLECT z FAO, ktorý sa konkrétne zameriava na posilnenie súkromného sektora v tretej fáze tohto programu a prekračuje rámec krajín, s ktorými máme dobrovoľnú dohodu o partnerstve v snahe podporovať aj ďalšie krajiny. Najviac nám záleží eh, na menších subjektov súkromného sektora, ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené z hľadiska legálnosti či nelegálnosti. A eh, čo sa týka pracovného dokumentu, je to dokument, ktorý sa pozera do minulosti. Postupovali sme v súlade s pravidlami eh, balíka lepšej regulácie. Schválil to napokon aj parlament. Prebehol proces konzultácie medzi jednotlivými oddeleniami. Budete mať priestor zareagovať na tento dokument, eh, keď bude zverejnený koncom júna. Čo sa týka hodnotenia, hodnotenie bolo nezávislé, ehm, konzultanti oslovili aj subjekty súkromného sektora v našich partnerských krajinách. Ďakujem. Ďakujeme pekne za túto zaujímavú diskusiu aj za prezentáciu Európskej komisii. Ďakujeme, ďakujem všetkým poslancom e, zo všetkých troch e, zastúpených výborov. Tento bod týmto uzatvárame a o dve minúty e, začneme výmenu názorov s pánom komisárom to sa týka iba čiste práce výboru ENVY. Ďakujem.